nám oznámili, že pán er- Edvard Češák nahradí pána Andreja Dudu od 11. júna 2015. Európsky parlament berie na vedomie zvolenie pána Česáka, vítam nového kolegu a pripomíname, že má plné práva európskeho poslanca na základe rokovacieho poriadku. A seguito delle dimissioni dell'onorevole Emanuel Glezos. Po demisii pána Emanuela Glezosa Európsky parlament berie na vedomie voľné miesto od 8. júla 2015 v súlade s rokovacím poriadkom informujeme o e, tejto skutočnosti národné orgány po demisii pani Merit Paulsen. Európsky parlament berie na vedomie uvoľnenie jej miesta od 30. septembra 2015 a v súlade s rokovacím poriadkom informuje rokovacie orgány. Tiež vás chcem informovať, že právny výbor 16.6.